Dear colleagues, it is... Kolegovia, nadišiel čas začať hlasovanie. Máme dnes pred sebou veľa práce a máme množstvo bodov, o ktorých musíme hlasovať. Začneme, ak dovolíte, ak ste pripravení. Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, chcem privítať skupinu návštevníkov z môjho regiónu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli na schôdzu nášho výboru v čase, keď budeme hlasovať. And now we can start with uh, the point in our agenda. Začneme s bodom 9 na našom programe, ten sa týka mandátu na trialóg rozpočet pre rok 2016. Ide o správu pána Laviu. Ak ste pripravení, začali by sme hlasovať. We can start with a vote. Amendment 1. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za? Druhá časť, kto je za? Proti? Overíme si to. Myslím, Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, tri. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené.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 Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 12 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Hlasovali všetci. Zdá sa, že jeden nezaradený je naviac. Dobre, hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu stanoviska v znení z, z schválených zmien. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o bode 10. Budeme hlasovať elektronicky. Bod 10 sa týka rozhodnutia otvorenia hm, o rokovaní podľa článku 73, ktorá sa týka potravín a krmovín. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme Hlasovanie o bode 11. Prechod na cirkulárnej ekonomike. Návrh kolegu Petikajnena. Hneď začneme zhlačneme s hlasovaním o kompromisnom návrhu 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz sa Teraz ocek 1 ITRE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromisný návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Prijaté. Odsek 2. Ospravedlňujeme sa. Musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu kolegyne Dali. Pozmeňujúci návrh 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh odseku 2 výboru ITRE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz odsek 3, časť 1 výboru ITRE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 82-83, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 84 je stiahnutá. Budeme hlasovať od návrhu 85. Kto je za? Kto je proti?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 Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 89 eh, kolegu Molnára. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 12 z výboru EMPL. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Ospravedlňujem sa, kto sa zdržal, Áno, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 99. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 103. Ospravedlňujem sa. Musíme hlasovať teraz o odseku 14 výboru im Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz odsek 3 výboru EMPL. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 4 výboru EMPL. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 5 výboru MP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 6 výboru MP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 8 výboru MP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 9 výboru MP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté odsek 10 výboru EMPO. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že prijaté, ale skontrolujeme si to elektronicky. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu odseku 18, stanoviska MPL. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 135. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 155. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 156. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 157. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 158. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 165 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 166. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. rozhodujúcou väčšinou zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 167, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté kompromisný návrh 11. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 183, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 184, kto je za, kto je proti, zdržali sa, skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, zamietnuté. Kompromisný návrh 12, kto je za, kto je proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeň o identických návrhoch 194 až 195, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 196, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 13, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. Musíme teraz hlasovať o odseku 6 z výboru ITRE. Prvá časť text with eco design and kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 215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 Ďalej, pozmeňujúci návrh 219, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnú... O, overíme si to, pardon. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Koniec hlasovania, prijaté. Teraz 221, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nechápem, čo presne robia socialisti. A hlasujete za dobre, takže je to schválené. Videl som len jednu ruku, tak prepačte. 222. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 200. 28 ako doplnenie, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej je návrh 234 a 235, e, obidva spolu, pretože sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje v odseku 14, tretia časť k stanovisku z výboru ITRE. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej, kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej návrh 246, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 249, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 18, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Poznací návrh 253, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 254 v teda budeme hlasovať iba o prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť je bezpredmetná. Nasleduje ďalej pozmeňací návrh 251. Prepáčte. Kompromis 19. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 251. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 252, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje odsek 5, prvá časť stanoviska výboru ITRE, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje odsek 1, prvá časť stanoviska z výboru pre zamestnanosť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 20, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz budeme hlasovať o odseku 13, druhej časti stanovisku z výboru ITRE. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti? Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 284 kolegu Turmesa. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh je ďalej 287. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej 292 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje pozmňujúci návrh 293. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje pozmeňovací návrh 296. Kto je za? Proti? zdržali sa, overíme, nech sa páči, hlasujeme. vota votato tutti, il voto je chiuso. Koniec hlasovania, zamietnuté. Ďalej návrh 297, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 299, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 300. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 303. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 304. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 305. Kto je za? Prepačte. Musíme hlasovať aj o odseku 9 stanoviska výboru ITRE. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 305. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 306. Kto je za? Proti? zdržali sa, overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz odsek 13, stanovisko výboru pre zamestnanosť. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Ďalej odsek 15, výboru pre zamestnanosť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje odsek 7, prvá časť výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej odsek 10 z výboru ITRE, kto je za? Proti? zdržali sa, overíme, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania zamietnuté. Ďalej nasleduje odsek 13, prvá časť z výboru ITRE, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej Odsek 14, prvá časť z výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis 22, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje návrh 320. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 321. Kto je za? Proti? zdržali sa, overíme. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali si všetci, prosím, koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 322, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 323, kto je za proti, zdržali sa schválené. Návrh 325, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej kompromis 24. kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje návrh 329 a 330, sú identické, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje odsek 17 z výboru ETREK, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej kompromis 24, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej návrh 335, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 336, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 337, kto je za? Proti? Zdržali sa, overíme. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej odsek 8 z výboru ITRE. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 345. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamiet... Pardon. Nevidel som dobre ruky. Návrh 345, kto je za? Schválené. Návrh 72, kto je za? Proti? Zdržali sa zachválené. Ďalej 346, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 26, kto je za? Proti? Zdržali sa Schválené. Ďalej. 354 je kompatibilný s kompromisom. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 347. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 359. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme si, nech sa páči, hlasujte. C'è un SD di troppo. Máme jedného za SAD navyše. Hlasovali všetci, prosím. Konec hlasovania zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. 362, 473 sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej je 363, kto je za? proti, zdrželi sa zamietnuté. Návrh 366, kto je za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 367, kto je za, proti, zdrželi sa zamietnuté. Kompromis 29, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 393, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 375, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 377, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 377, teraz, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 378, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 379, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 380, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje pozňací návrh 390. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 391. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 392, to je za, proti, zdržali sa schválené. 394, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 395, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 396, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 397 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej pristúpime k návrhu 307, pretože o druhej časti nebudem hlasovať, keďže prvá bola zamietnutá. Takže 307, kto je za? Proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Ďalej. Tretia časť odseku 13 výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej odsek 18 výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 19 výboru ITRE, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 31, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené Ďalej nasleduje a overiť, dobre. Takže ideme overovať kompromis 31. Nech sa páči. Avete votato tutti? Konec hlasovania. Chválené. Ďalej nasleduje ocek 16 e, z výboru pre zamestnanosť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej ocek 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 11. Pardon, 16 z výboru ITRE. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 11 z výboru Itrek kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 12 z výboru ITREK, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ocek 4, e, návrh 49, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 410, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Ďalej nasleduje prvá časť e, odseku 20 e, z výboru ITREK, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, odsek 11 z výboru pre zamestnanosť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, návrh 411, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej je druhá časť odseku 7 z výboru ITREK, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 412. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 413. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Návrh 414, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 415, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, návrh 416, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 417, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 32, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 32, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej. Návrh 427, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 34, eh, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 437, kolegu Lajne kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 438, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 439, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Kompromis 34, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej návrh 444, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 445, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 446, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 35, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 7 z výboru pre zamestnanosť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej odsek 1, odsek roku 21 k výboru Vitrek, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, tretia časť odseku 21 z výboru ITREK, to je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej, odsek 22 z výboru ITREK, to je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej, odsek 24 z výboru ITREK, to je za, proti, zdržali sa, e, overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej nasleduje návrh 456, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 457, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 459, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje kompromis 36, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje návrh 467. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 468. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrhy 469 a 470. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 471, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 472, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si, nech sa páči, hlasujte. Eh, sorry. Stop, stop. stop. <laughs> <laughs> OK, now we can vote. Teraz hlasujte, nech sa páči. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Pozmňovací návrh 474. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 475, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 477, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 476, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 478, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nesledujú úvodné ustanovenia. Návrhy 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej. Návrh 3, 4, 5, 6. Tie sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené Návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej je návrh 7 a 9, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 10 a 55, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrhy 11 a 12, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej návrhy 23 a 24. Tie sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Ďalej nasleduje návrh 36, kto je za, prepáčte, musím hlasovať o druhej časti návrhu 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa, overíme. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Schválené. Ďalej nasleduje pozvoňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrhy 37 a 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 39, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej návrh 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 45 a 46, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 47, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 48, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 52, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 53, kto je za, proti, zdržali sa EPP je za, dobre schválené. Ďalej pozmiňací návrh 54, kto je za? Proti zdržali sa schválené. 56, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 57, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 58, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 59, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnuté 61, kto je za? Proti, zdržali sa schválené 62, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať e, elektronicky o celom návrhu Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Miss Pietikainen. Pani Petikainen, ďakujem veľmi pekne za váš potlesk, ale chcela by som sa poďakovať mojim tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí významným spôsobom prispeli pri tvorbe tejto správe veľmi konštruktívnym spôsobom, aj keď sa medzi nami našli určité nesúhlasy. Takže vďaka patrí aj vám. Ďakujem veľmi pekne. Sì, you have, you have to learn Italian. Musíte <laughs> sa určite naučiť po taliansky. OK. V poriadku. Prejdeme teda na ďalší bod, ktorým je hlasovanie o udržateľnej meskej mobility. Spravodajkoňou je naša kolegyňa pani Evi Ste pripravení? Môžeme začať. Začneme kompromisným návrhom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 50 v dvoch častiach. V dvoch, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz sa pozmením si návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 86. Pani Müller, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? EPP schválené. Pozmenujúci návrh 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz bude v návrhu 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme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 Pozmeňujúci návrh 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasovali všetko, všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Konečné hlasovanie. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Now we can vote the high... Teraz budeme hlasovať o bode 13 na našom programe, ktorá je správou pána Linca o medikovaných krmivách. Ak ste pripravení, môžeme začať s hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 19 hlasujeme v bloku o pozmeňujúcich od 19, 76, 77, 220, 221, 222, 224, 230 a 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 156. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasovanie v bloku o pozmeňujúcich návrhoch 157, 158, 18 a 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať v bloku o pozmeňujúcich návrhoch 20, 159, 112, 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o druhej časti pozmenujúceho návrhu 84 kolegyne Müller, ktorá navrhla dodatok do, te- do textu Kto je za? To je samozrejme aj s ústnym s ústnym pozmeňovacím návrhom od ALDE. Nejaké námietky voči tomu? Nie. Takže hlasujeme o druhej časti s ústnou poznámkou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 7 a 86, ktoré sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh v bloku o návrhoch 78 a 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňujúci návrh 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme v bloku o pozmeňujúci návrh 97 a 98, ktoré sú identické, ktoré je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 99 a 100, ktoré sú identické, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené hlasovanie v bloku o pozmeňujúcich návrh 89 a 90. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chválené. Pozmeňujúci návrh Budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9, ktoré sú identické s návrhmi 9, 105 a 106, čiže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh, hlasovanie v bloku o návrhu 10, 107 a 108, ktoré sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené Hlasujeme v bloku o pozmeňujúcich návrh 11, 109 a 110, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o prvej časti pozmeňujúceho návrhu 113. E, prvá časť, kto je za, kto je proti,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 pozmeňujúci návrh 150. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúce návrh 151 a 246. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 152 a 247. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Pozmenujúci návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 248. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 153. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 154. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh. Skontrolujeme si to teda elektronicky ešte. Hlasovali všetci.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 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme v bloku hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 202 a 251. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 211. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 212. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené Pozmeňujúci návrh 213. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 217 a 71. Hlasujeme v bloku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 218. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budeme hlasovať v bloku o pozmeňujúci návrh 219 a 72 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 231. Pozmenujúci návrh 231. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 232. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 235. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh, kompro, kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 240. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 241. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 242. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 243. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 244. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 245. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 34. Kto je za? Kto je, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Pozmenujúci návrh 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za, kto je proti, schválené. Pozmenujúci návrh 45, kto je za, kto je zamietnuté. Kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. pozmeňujúce návrh 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Budeme hlasovať o celom znení e, elektronicky. Avete votato tutti? Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. gratulujem spravodajcovi Lincovi now it is a game, only 30 amendments. Okay. Bude nič, iba 13 pozmeňujúcich návrhov. Prejdeme na ďalší bod na našom programe, ktorým je hlasovanie o 30. aj 31. výročnej správe o monitorovaní uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Spravodajkyňou je pán Gutelant a môžeme začať pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme to elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené. Pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválené kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 9, ktorý je kompatibilný s kompromisným návrhom 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 18, ktorý je kompatibilný s kompromisným návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmiňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmiňujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené skontrolujeme hlasovanie elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ale môžeme to skontrolovať samozrejme, pokiaľ ste si nie istí. Aj tak e, máme časovú rezervu. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 29 k 29 hlasom. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Rovnaká situácia, skontrolujeme si to elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme to. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Aj keď tesne.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 Hlasujeme elektronicky o celej správe. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem pani kolegyni Gutelan, ktorá to momentálne nie je. OK, We have uh, some five minutes of so Teraz uh, máme nejakých uh, 5 uh, minút prestávky a potom začneme výmenu názorom uh, s hlavným spravodajcom pre návrh rozpočtu. Dear colleagues, we have... Uh, Kolegovia, máme tu pána Fernandeša, uh, ktorý je všeobecným spravodajcom uh, pre rozpočet na rok 2016 a prišiel medzi nás, aby nám priblížil priority rozpočtu. Ale taktiež uh, musím zvorazniť, že Postup rozpočtu je veľmi zložitý, zdlhavý. Viem to preto, že ja sám som pôsobil ako spravodajca pre rozpočet v minulosti. A v priebehu tohto procesu spravidla spravodajca obchádza všetky výbory, robí také turné a poukazuje na priority, ktorých sa bude držať pri budúcom ročnom rozpočte, ale tiež nám chce vysvetliť, v čom spočívajú hlavné ťažkosti v tomto procese. Celkom iste si vypočujeme niečo aj o problémoch s platbami. To sú také zvyšené problémy, ktoré sa riešia ku koncu roka v súvislosti s rozpočtom. Dávam i hneď slovo spravodajcovi, pánovi Fernandešovi, a potom neskôr bude priestor pre diskusiu. Nech sa páči, pán Fernandeš. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Ďakujem. Ďakujem. Som rád, že vám môžem prezentovať naše rozpočtové priority, ale rád si vypočujem aj vaše múdre stanoviska, aby sme pripravili čo najlepší rozpočet a Mm, samozrejme ešte navyše tu mám posilu v predsedovi, ktorý bol spravodajcom za rozpočet a pozná veľmi dobre, e, aké úskalia sú v tejto práci. E, po, 11. E, marca 2015 na pléne sme schválili orientačné línie pre rozpočtu. Sú tam tri ciele. E, zamestnanosť, malé a stredné podniky a podnikanie, teda pod, e, duch podnikania, to sú také tri e, hlavné prvky. Pokiaľ ide o prioritné oblasti rozpočtu, nezabúdame na vnútornú aj vonkajšiu solidaritu, na e, bezpečnosť a migráciu. Vychádzame z jedného princípu. Budeme rešpektovať záväzky. Budeme všetky záväzky rešpektovať a to by sa malo stať niečím úplne normálnym. R- s radou sme dospeli k dohode, pripravili sme taký plán platieb pre krajiny, pretože vlastne členské krajiny a situácia v nich je logickým dôsledkom platieb a vlastne my by sme ani nemali hovoriť o problémoch platieb, pretože my by sme mali vyplatiť to, k čomu sme sa zaviazali. A keď máme e, faktúry, ktoré e, existujú z programov, ktoré už boli naplnené a e, boli vlastne naplnené so súhlasom inštitúcií, ale pokiaľ ide o obdobie 2007-2013, politika súdržnosti, ktorá je tým najvá, tou najvážnejšou témou, tam máme záväzok že v roku 2016 budeme mať maximálne 2 miliardy eur nesplatených. Rešpektovať platby a záväzky, to znamená rešpektovať aj viacročný finančný rámec. Ja vidím krajiny, ktoré súhlasili s viacročným finančným rámcom. Boli tu členské krajiny, ktoré s tým súhlasili, pretože si to e, vyžaduje e, jednomyselnosť, ale potom nesúhlasia s jednotlivými rozpočtami, ktoré tieto záväzky odrážajú. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, treba stále pripomínať rade, máme tu novinku, je to flexibilita, teda možnosť používať e, nevyužité marže. To je podmienka, ktorú sme si dali, aby sme e, mali E, rozpočet, ktorý sa znižuje, ale Európska, úroveň musí, Európska únia si musí zachovať svoju konkurencieschopnosť. Vieme, že Európska únia sa rozšírila na asi 28 členských štátov a napriek tomu stále hovoríme o malom rozpočte, ktorý e, predstavuje zhruba 1% HDP a to je 45 miliard eur je to dôležitý rozpočet a tieto číselné údaje, ktoré vám poskytujem, zdôrazňujú význam a pridanú hodnotu tohto rozpočtu. E, toto my tu máme 94 e, miliard do investícií a to veľmi dobre e, predstavuje tú pridanú hodnotu rozpočtu. Pokiaľ ide o dôsledky dohody, ktoré sme mali, pokiaľ ide o Európsky investičný fond, nám sa podarilo znížiť dopad na sie 2020 o 1 miliardu a máme tam istú maržu. Rada nesúhlasila s touto maržou, aby bola použitá, ale táto marža existovala a pomohla efektívnosti e, pri e, dobrom riadení a stravovaní rozpočtu. A to má dôsledky samozrejme na maržu. Pokiaľ ide o kalendár, tak budeme mať mandát na trilóg, o ktorom sa bude hlasovať v rozpočtovom výbore 23.6., potom v rade 3. júla, v septembri bude leho, 3. september lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov, polovička o septembra stanoviska, 23. september hlasovanie pozmenujúcich návrhov, 13 októbra hlasovanie uznesenia, 28. Na hlasovanie na pléne a potom koncom októbra v novembri zmierovacie konanie. My tu hovoríme v tomto výbore pre životné prostredie, my vidíme, že e, v rubrike 2 máme program LIFE a to je program, ktorý na ktorý sme navýšili záväzky o 6,4 a platby o tiež boli navýšené. Vidíme v rubrike 3 program e, pre zdravie, tam je zvýšenie o 2,1 a o 4,2 záväzky 4 a máme tu 4 pre zdravotníctvo v záväzkoch a na platby tam treba navýšiť o 28,6% a pre zdravie 23,1%. A takisto tu máme cieľ zredukovať vo väčšine prípadov e, nesplatené faktúry. Vy veľmi dobre poznáte agentúry. Viete, že EFSA aj ECDC, že tam máme návrh na redukciu o 2 rozpočtu, to by znamenalo, že to by dalo 2 a to je viac ako 5 e, A pre M my tam vidíme, že počet postov sa nezmenil, ale agentúra si žela 37 E, dodatočných percent. Máme tu túto otázku agentúr, na ktoré sa musíme pozrieť prípad po prípade. Samozrejme, my tu máme otázku, ktorá sa týka pilotného projektu. Máme tu v rubrike 3 problém, ktorý sa týka toho, že my sme vyčerpali celú maržu. Komisia Navrhuje mobilizovať aj nástroj flexibility no, v sume 124 miliónov eur, ale my máme cieľ využívať túto flexibilitu na to, aby sme e, mali tieto pilotné projekty, aj keď táto rubrika je číslo 3. E, ten, tie pilotné projekty a prípravné akcie sú tiež podmienené istými limitmi Eh, existujú tam finančné predpisy a my máme maximálne 100 miliónov na prípravné akcie a 40 miliónov na pilotné projekty. Samozrejme, že ako som už povedal, som tu predovšetkým preto, aby som si vás vypočul, aby som mal ten najlepší možný rozpočet, aby som e, E, si mohol poznačiť vaše stanoviska, vaše návrhy a, a preto teraz sa odmlčím. Nech sa páči. Grazie, José Manuel. Ďakujem, José Manuel. A teraz hneď ja prispejem e, e, svojou troškou, pokiaľ ide o priority, pretože v našom výbore sa zaoberám konkrétne rozpočtovými otázkami a kolegovia určite tiež si požiadajú o slovo, preto by sme chceli posilniť týmto spôsobom naše odkazy na to, čo by sme v rozpočte potrebovali posilniť. Teraz prebieha tretí rok finančného rámca a v treťom roku by všetky programy už mali byť zabehnuté mali by byť plne realizované, ale bohužiaľ príliš často nedostatok platieb e, tomu bráni. A my dobre vieme, že aj implementácia LIFE sa stretáva s ťažkosťami a to súvisí práve s nedostatkom platieb. Náš výbor poukazuje na potrebu, aby Tie prostriedky, ktoré budú v novom roku vyčlenené na program LIFE v rámci toho viacročného programu, neboli e, vyššie ako pre predchádzajúci rok. Je potrebné zachovať tento prioritný program, lebo on je naozaj veľmi dôležitý pre náš výbor. Na druhej strane tu máme celú sériu programov a činností, ktoré sa nachádzajú v okruhu číslo 3 rozpočtu komisie a ako dobre vieš, tento okruh obsahuje celú radu drobných a ešte drobnejších programov. To sú napríklad programy zamerané na rok občanov a súvisia s verejným zdravotníctvom, s ochranou spotrebiteľov, s civilnou ochranou a tak ďalej a my žiadame, aby aj tieto programy mali v tomto ďalšom rozpočtu na rok 2016 patričné krytie a aby boli financované na základe úžitku, ktorý majú pre občanov z celej Európskej únie a takisto aj na ďalšej strane, aby ochrana životného prostredia proti klimatickým zmenám a ochrana životného zdravia a takisto aj potravinová bezpečnosť nezávisle na tom, že sa jedná o veľmi skromné čiastky, aby boli uchované aspoň na tejto úrovni, pretože sú e, podľa nás veľmi dôležité pre európskych občanov. Ešte by som rád poznamenal niečo o téme e, decentralizovaných európskych agentúr. Je ich niekoľko. E, ty si citoval EFSA, EKE, EMA, ECDC. A tie sú kontrolované práve našim výborom. Téma agentúry je veľmi dôležitá musíme ju zdôrazňovať, pretože často ten všeobecný program komisie na, zameraný na znižovanie personálu v agentúrach je nekompatibilný s potrebami agentúr. Mnohé agentúry majú vonkajšie príjmy, pretože sú platené zvonka, aby vykonávali činnosti, ktoré my ako legislatívny orgán od nich žiadame. Tieto činnosti, pokiaľ tie vonkajšie zdroje do toho započítame, ak ich započítame do rozpočtu únie, vyžadujú ľudské zdroje a pokrytie ľudských zdrojov. Znižovanie personálu v agentúrach podľa plánu komisie často nie je zladené a my o tejto téme musíme veľmi starostlivo hovoriť, pretože ako zákonodarcovia si želáme, aby agentúry vykonávali viac činností a tieto činnosti vykonávajú pretrh, ale my za týmto E, účelom im nemôžeme jednoducho odobrať personál. To je vec, to je úloha, e, ktorú ti chceme dať do ďalšieho rozpočtového obdobia a tiež aj pre vyjednávania, ktoré povedieš s radou. Určite ťa to bude stáť niekoľko e, besených nocí, a teraz bych som chcel odovzdať slovo tým, ktorí si želajú k tejto téme vystúpiť. Nech sa páči. François? Oui, je vais, je vais très... Áno, ja budem veľmi stručná. Veľmi pekne ďakujem kolegovi za to, že prišiel a oboznámil nás obrovskou prácou, ktorú odvedol. My si plne uvedomujeme všetky tie časko, ťažkosti, čo to prináša. Ja mu chcem vyjadriť našu podporu aj našmu pred, k tomu, čo povedal predseda nášho výboru najmä pokiaľ ide o oblasť zdravie. Podporujem to, čo pán predseda povedal ohľadne agentúr, ktoré sa nás týkajú, najmä Európska agentúra pre kontrolu liečiv. Je pravdou, že oni žiadajú čoraz viac, lebo príde istý okamih, že oni už nemôžu e, robi, e, vykonávať prácu, o ktorú ich my žiadame, ak nebudú mať dostatok e, personálu. Máme tu veľmi seriózne agentúry, ktoré odvádzajú vynikajúcu prácu a naozaj my nemôžeme e, v týchto agentúrach predpokladať e, pers- redukciu personálu. A ďalšia agentúra je tu rozpočet, ktorý sa týka e, našej, nášho výboru, ako aj výboru ITRE, lebo sú otázky, ktoré sa e, týkajú výskumu aj politiky zdravia, ale e, tam je úplne nevyhnutné E, urobiť to, čo je potrebné, pretože som mal tento týždeň prílež- mala tento týždeň príležitosť hovoriť o aplikácii a e, plnení nariadenia o detských liečivách, o imi, iniciatíva o inovačných liekoch. Naozaj je tu potreba zachovať tento rozpočet, pretože my absolútne potrebujeme pokročiť v oblasti výskumu a ja mám často taký pocit, že Európska komisia nevenuje dostatočný význam e, tomuto všeobecnému rozpočtu a my musíme preukázať našu vôľu k otázkam, ktoré sa týkajú skutočne občanov a ktoré e, poukazujú na pridanú hodnotu Európskej únie. Ďakujem. Ja, ich möchte auch nochmal an das Horn stoßen und... E, a ja sa chcem pridať k tejto diskusii chcem upozorniť na to, že agentúry majú klientov, ale ak teda my znižujeme financovanie a dopyt klientov sa zvýši, a to znamená, že budú musieť mať dlhšie čakacie doby, tak e, to nebude žiadna láskavosť e, týmto podnikom, pretože budú musieť dlhšie čakať, že každý má pritom nárok. Ja som kontaktnou osobou e, pre EMU, znamená to, že lieky sa budú musieť povodovať veľmi rýchlo, je to veľmi naliavý problém. Agentúry sa nesmú ocitnúť v takomto korzete, do ktorého sa vložila samotná komisia. Komisia využíva aby som zvyslela isté triky, snaží sa to um, formulovať tak, že ona údajne sa snaží znižovať personálne náklady a v skutočnosti to tak nie je. Teda my v našom výbore sa musíme um, angažovať v oblasti agentúr, konkrétne agentúry EMA, aby klienti agentúry EMA, ale ostatných agentúr mali dostatočne kvalitné služby v primeranom rámci. A to sa podarí len, ak v týchto um, časoch s najväčším návalom e, dopytu bude dostatok personálu. To znamená, že jednak um, sa bude musieť prispôsobiť aj legislatíva. Nemôžeme preto rozdielovať legislatívu do dvoch e, nejakých kategórií, to možno na nie. Musíme nechať teda agentúry dýchať. Chcem sa poďakovať kolegyni Grostet a aj pánovi predsedovi za to, že to spomenuli Predpokladám, že e, aj väčšina kolegov vo výbore podporí myšlienku um, takéhoto uvoľnenia, neoslobodenia agentúr. Sú e, totiž samostatné a musia same určovať uh, také postupy, ktoré budú pre nich realizovateľné. Jan Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Fernandesovi za to, že prišiel. Súhlasím s tým, čo povedali kolegovia o agentúrach, ale Chcel by som ešte upozorniť na jednu ďalšiu vec a síce tá súvisí viac s výkonnosťou e, rozpočtu. Domnievam, že celý rozpočtový postup je príliš e, odborný, je príliš zložitý a neustále sa opakuje. My predsa nie sme účtovníci, my sme politici, chceme konkrétne výsledky z peňazí ktoré vynakladáme. A keď sa pozrieme napríklad na životného prostredia, máme našu vlastnú rozpočtovú položku LIFE 3,4 miliardy eur v priebehu tohto viacročného finančného rámca. Máme veľmi dobré výsledky, ale zároveň máme súčasť plnospodárskej politiky, tá je Eh, však o mnoho viac eh, financované 22 miliard eh, na celých týchto 7 rokov, ale výkonnosť a výsledky týchto 22 miliard sa takmer vôbec nedajú merať podľa Európskeho dvora auditorov. V podstate nedokážu pomenovať žiadne konkrétne výsledky, na ktoré sa použili tieto peniaze 22 miliard eur. Myslím, že je tu zásadný problém. Máme úspešný program LIFE, rozpočtovú položku LIFE, tam vždy peniaze chýbajú a na druhej strane aj 22 miliárd eh, na program pohospodárstva, v ktorom eh, takmer nevidíme žiadne výsledky. To je podľa mňa naozaj zásadný problém. Tak ako už spomenul napokon samotný dvor auditorov, ešte chcem ocitovať jeden odsek eh, z výročnej správy za rok 2013, kde sa hovorí, že na základe auditnej činnosti dvor auditorov skonštatovalo, že vybrané projekty sa budú sústredovať najmä na využité peniaze a na to, či sa teda vyžili alebo, alebo stratili, ďalej taktiež na využiteľnosť a iba v treťom rade a v obmedzenej miere na ich skutočný prínos. Predpokladám, že my všetci ako politici chceme úžitok pre európskeho občana z rozpočtu, tak aby sme dokázali, že európsky rozpočet je pridanou hodnotou a že tento rozpočet nemáme len na to, aby sme minili peniaze bez hlavo. Teda vzhľadom na tieto závery dvora auditorov, vzhľadom na príklad, ktorý som uviedol z rozpočtu LIFE a taktiež programu na podporu polospodárstva, ste ochotní sústrediť sa o mnoho viac na e, výkonnosť, na výsledky e, rozpočtu na rok 2016? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Konečná. Ďakujem. E, ďakujem. E, ja tiež sa chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a chcete si vypočuť naše názory a mám povinnosť trúfnúť sa vrátiť k tým agentúram, konkrétne ECDC. Ja som kontaktnou osobou za tento parlament a nedokážem si predstaviť ďalšie zníženie ich rozpočtu. My sme tu minulý rok mali problém s Abula, ECDC v ňom zohrávala strategickú s ebolou, vysielali sme expertov do mimo Európskej únie, koordinovali sme postupy aj expertov, aj dnes e, pracuje tam, pracujú tam stovky ľudí. A ak my chceme udržať odbornú úroveň tejto agentúry, tak jednoducho nemôžeme naďalej znižovať jej rozpočet. Pretože ak chceme povedať, že túto agentúru potrebujeme, e, lebo pred desiatimi rokmi bolo jasne povedané, že ju potrebujeme, tak ju nemôžeme nechať bez rozpočtu. A ja si trúfnem povedať, že toto nikto nechce. My tu stojíme pred mnohými ďalšími e, výzvami ohľadne infekčných chorôb a budeme sa o tom iste v budúcnosti baviť, či už ide o tuberkulózu, HIV, žltačku a možné infekcie, ktorá k nám e, možno príde z Južnej kórey a prečo a ako si môžeme dovoliť e, znižovať, e, ak si dovolíme znížiť prostriedky pre túto an, e, agentúru, kto bude túto činnosť vykonávať. Ja ich činnosť poznám a preto nemôžem súhlasiť so znížením rozpočtu pre ECDC, lebo tým by sme išli sami proti sebe a e, očakali ešte väčšiu katastrofu, ktorá možno nám nestojí tie 2% zniženia rozpočtu. Nehovoria o tom, že pred agentúrou stojí ešte ďalšia výzva, bude sa musieť stiahovať. My teraz s výborom pre kontrolu rozpočtu riešime, akým spôsobom budeme prenajímať nové sídlo tejto agentúry, ktorá sídli v prenajme. A myslím si, že sa snaží byť rozpočtovo zodpovedná a my jej za to chceme poďakovať tým, že jej znižíme rozpočet. Ja budem proti tomuto vždy protestovať a pridávam sa k tým kolegom, e, ktorí hovorili o ostatných agentúrach. Myslím si, že by sme si mali naozaj e, povedať, že keď sme si už povedali, že niečo vytvoríme a každý rok si to tu zopakujeme, keď E, máme e, stretnutie s týmito agentúry, povieme im, že ich potrebujeme, že sme radi, že ich máme, že sa môžeme na ne spolahnúť, tak potom ničiť ich e, neadekvátnymi rozpočtami mi príde politicky nekorektné. Ďakujem. Thank you very much, uh, Mr. Javo. Ďakujeme pekne, pán Javor. Thank you, chair. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, ďakujeme za to, pán Fernández, že ste prišli na predstaviť rozpočet na rok 2016. Chcem sa pridať kolegom ktorí už spomenuli niektoré aspekty a ešte doplním ďalšie tri poznámky, ak dovolíte. Prvá sa týka toho, čo už spomenul Pargen Brandy, čo sa týka konkrétnych rozpočtových položiek, ktoré sa týkajú životného prostredia. Musíme sa však eh, pozorne eh, zamerať aj na tie činnosti v rozpočte, ktoré nespadajú do pravomoci výboru Envy, ale majú veľmi výrazné dopady na životné prostredie v EÚ. Mali by sme sa postarať o to, že v iných rozpočtových položkách nebudú také výdavky, ktoré by boli v podstate v rozpore s našim úsilím v oblasti rozpočtovej položky pre životné prostredie. Ďalej druhá poznámka sa týka veľmi významnej témy a síce implementácie existujúcej legislatívy Projekt LIFE, to už bol spomenutý, chcel by som spomenúť aj ďalšie programy EÚ, konkrétne program Natura 2000. Zaznamenali sme, že vo viacerých členských štátoch sú veľmi závažné problémy s financovaním programu Natura 2000. A vzhľadom na to, že v pracovnom programe komisie sú aj isté záväzky, ktoré sa týkajú revízie e, smernice o najčastejších miestach, miestach výskytu vtákov, niektorých druhov vtákov. Podľa mňa je dôležité, aby existujúca smernica bola dostatočne financovaná a aby um, financovanie programu Natura 2000 fungovalo dobre predtým, ako začneme nové programy. A tretia a posledná poznámka sa týka agentúr ja súhlasím so všetkým, čo kolegovia už spomenuli. Chcel by som však ešte poukázať na jeden konkrétny prípad a síce agentúra EFSA, agentúra pre bezpečnosť potravín. Nové nariadenie o GMO, ktoré nadobúda mm, účinnosť, myslím si, že nábor práce agentúry sa veľmi výrazne zvýši a bude množstvo požiadaviek o nové povolenia výrobkov s obsahom geneticky modifikovaných organizmov vzhľadom na to, že sa zvýši pravdepodobne dopyt po službách agentúry EFSA, podľa mňa by nebolo zodpovedné znižovať financovanie agentúry EFSA v rozpočte. Mohlo by to mať totiž za následok rizika pre životné prostredie spojené s geneticky modifikovanými výrobkami v EÚ, čo bude úplne v rozpore s tým, čo očakáva od nás európsky občan. Ďakujeme pekne. Teraz pani Kadenbach. V zásade môžem podporiť to, čo povedali kolegovia predo mnou. Predovšetkým nám ide o to, aby Európska únia dodržala záväzky, ktoré si sama stanovila. A ja chcem najmä poukázať na článok 168 z zmluvy o fungovaní EÚ, pretože práve tam sa spomína otázka e, zdravia a vysoká úroveň zdravia Európanov by sa mala podľa tohto článku zachovať a to sa podarí len so dobre fungujúcimi agentúrami v tejto oblasti. A preto v skutočnosti požiadavka lepšieho vybavenia, lepších možností financovania agentúr je predpokladom pre to, aby sa článok 168 vôbec mohol naplniť v praxi. Thank you very much. Ďakujeme pekne. A teraz dám slovo opäť pánovi Fernandešovi, ak už nie sú žiadne ďalšie otázky. Nech sa páči. Il faut comprendre que nous sommes... Uh, treba si uvedomiť, že tu hovoríme o návrhu rozpočtu komisie a že e, rada bude mať svoju vlastnú lektúru, svoje vlastné vnímanie tohto projektu a sú tu isté nie práve najlepšie správy zo, a budú určite nie dobré správy zo strany rady. Dostali sme stanovisko a viem, čo sa tam hovorilo. A teraz sa treba pozrieť na to, aké sú náklady na škrty, pretože škrtať, keď chceme dosahovať výsledky, napríklad od agentúr, tak sú tam isté limity, od ktorý, na, kde už jednoducho agentúra nemôže naďalej pracovať a to je potom naozaj úder pre Európu. A my sa musíme nad tým zamyslieť. Pokiaľ ide o E, otázky spojené s plnením, s výkonnosťou, tak my trváme na, na presnosti, prísnosti. E, treba si uvedomiť, že sme v novom viacročnom finančnom rámci, že máme nové politiky, máme novú politiku súdržnosti pre životné prostredie, tie sú tam veľmi dobre ošetrené. E, e, nová politika súdržnosti sa týka mnohých krajín, tá má za cieľ rast, inováciu, e, a podporuje aj výskum. A otázka výkonnosti je otázkou, ktorú by sme mali vidieť e, globálne. A na výsledky by sme sa tiež mali pozerať z globálneho hľadiska. E, keď e, otvoríme nejaký tender v rámci nejakého programu a na konci povieme, že nedošlo k plneniu a že, sa, že to nie je opodstatnené, pretože tento program sa nesplnil, nenaplnil. Ale my sa musíme pozrieť prečo. Pretože keď otvoríme tender, tak samozrejme, že nikdy nedôjde k plneniu programu. Keď my schválime s oneskorením operačný program pre krajinu, tak samozrejme, že tam potom dôjde k zníženému plneniu. E, to treba priplniť. Máme novú koheznú politiku, ale máme aj novú e, poľnohospodárskú politiku. Pokiaľ ide o otázky spojené s LIFE, tam súhlasím, potrebujem vašu podporu v rokovaní. Pripomínam, že sa treba pozrieť, aká bude pozícia rady. Rozpočet Európskej únie je malý a rada sa vždy E, pri, e, sa, sa snaží ho vždy ešte znížiť a potom, e, keď sú záväzky prijaté, tak rada robí všetko preto, aby sa neplatili tieto záväzky. A to je naozaj veľká obava, ktorá sa týka všetkých inštitúcií a nielen parlamentu. Ja som si veľmi dobre poznačil všetky vaše obavy. Sú takisto zohľadnené v správe, ktorú budem prezentovať E, väčšina z nich už je tam obsiahnutá, potom je to otázka agentúr, ktorá bude skutočne veľmi zložitou e, otázkou a ja očakávam prístup zo strany rady taký, ktorý, že vlastne dúfam, že nám teda prístup rady nespôsobí viac problémov, pretože už máme dosť progra- problémov s rozpočtom, s návrhom rozpočtu od komisie. Takže budeme čakať, e, čo nám prinesie rada a budeme pokračovať v našej práci, aby sme sa tam snažili zohľadniť aj vaše obavy, aj vaše návrhy. Ja neviem, či e, m, mm, budeme môcť prieť aj nejaké negatívne priority, ale to bude zase iná debata, e, ktorú potom otvoríme v príhodnej chvíli. Ďakujem. Thank you very much, José Manuel. Thank you. Ďakujeme pekne, José Manuel. Ďakujeme pekne za to, že ste boli ochotní vziať do úvahy naše priority, ale zúrazňujeme a budeme to zúrazňovať až do konca, že sú tu problémy s agentúrami a Požiadavky výboru v tejto oblasti e, je potrebné brať na vedomie. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a aj vám, pán Fernández, za to, že ste prišli. Ešte môžem pripomenúť sú rámec. E, budeme sa venovať preskúmeniu návrhu stanoviska 15. alebo 16. júla a potom e, stanovisko rady na úrovni korepera sa očakáva na zhruba polovicu až záver júla a potom lehota na pozniec na výbore Envy uplynie 17. júla. Týmto môžeme ukončiť našu dnešnú dopoludňajšiu časť schôdze a uvidíme sa popoludní. Dobrú chuť k obedu.